Prihlásili ste sa, pani Koraca Bild, nech sa páči. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem, pán predseda. Ako viete, už uplynul viac ako mesiac od eh, odhalenia tu v Európskom parlamente eh, hlasovacieho podvádzania u pani eh, Le Penovej. Myslím, že mnohí kolegovia vrátane mňa bych sa chceli informovať, aký je stav šetrenia v tejto veci najmä v súvislosti s pánom Marcelom de Grafom, ktorý je spolupredsedom skupiny ENF a tiež v súvislosti s pánom Nikolasom Bejom, ktorý je generálnym tajomníkom Národného frontu. Vážený pán predseda, chcem sa vás opýtať tiež, či máte v pláne zvolať na vypočutie aj pani Lepénovú, keďže je spolupredsedničkou skupiny ENF. Ďakujem. Frau Bild. Äh, Vážená pani Koraca Bild, ja som ähm, nariadil preskúmanie tohto nesprávneho a nekalého hlasovania. E, urobili sme tak najmä v prípade pána de Grafa. Ja som si vyučil pána de Grafa. Pán de Graf uznal, že jeho hlasovanie nebolo korektné a Musím teraz rozhodnúť o sankcii. Ešte som to však neurobil, ešte som sa nerozhodol, akú sankciu udelím. Nejakú však udelím. Pán de Graaf mi oznámil, že uznáva, že došlo k chybnému hlasovaniu a že je ochotný akceptovať eh, sankcie. Eh, tiež som si vypočul pána Beja. Ten tvrdil, e, že to obvinenie, ktoré mu mnohí podkladajú, že hlasoval e, v neprítomnosti e, pani Lepenovej, poprel takéto tvrdenie, tvrdil, že to nie je pravdivé, že by bol hlasoval v jej mene, v jej neprítomnosti. Potom som sa stretol s kolegami, ktorí mi napísali, že videli, že pán Bej namiesto pani Lepenovej hlasoval Požiadal som týchto kolegov o stretnutie, stretli sme sa so všetkými, by ste napokon jednou z nich. A všetci kolegovia ma ubezpečili v podpísanej zápisnici, e, že trvajú na tom, že videli, že pán Daj naozaj hlasoval len čo sa toto šetrenie uzavrie. Opäť oslovím pána Bia v tejto súvislosti a potom rozhodnem, ako sa k tomu postavíme. Sme totiž v situácii, keď 4 alebo 5 kolegovia tvrdia, že to tak bolo, že sme to videli a jeden kolega tvrdí, že to tak nebolo, že to nerobil, že nehlasoval v jej mene. E, vyšetrovania sa týkajú pani poslankyne Lepenovej a v tejto veci mi bolo oznámené, že v priebehu hlasovania Um, keď eh, bolo tvrdené, že pán eh, Bej hlasoval na miesto nej, ona však bola prítomná v sále a nie je jasné, či vedela alebo nevedela, eh, že kolega B hlasuje alebo nehlasuje v jej mene. To, že je generálny tajomník Národného fondu, Národného frontu v tejto súvislosti nie je relevantné. V každom prípade to budeme musieť všetko preskúmať a potom samozrejme vám oznámim výsledky. Bitte sehr. Nech sa páči. Pán Krámer, ja som sa pýtal už vtedy, pretože tedy išlo veľmi tesné hlasovanie. Tam bol rozdiel buď jedného hlasu alebo bol e, presný počet hlasov za aj proti. Chcem sa opýtať, či ste preskúmali, ktoré hlasovanie bolo takéto tesné a čo urobíte, ak zistíte, že e, tesná väčšina alebo tesná menšina sa presadila iba vďaka tomuto podvodu. Predseda, my sme e, vzali na vedomie vašu poznámku, pán Kramer. Žiaden z tých prípadov, o ktorých tu ide, nebol výsledkom tesného hlasovania ani keď hlasoval údajne pán Graf, ani e, údajne pán B e, na miesto pani Lepenovej. E, v žiadnom z týchto prípadov nešlo o tesné hlasovanie, kedy by tento jeden hlas mohol zmeniť výsledok hlasovania. V takomto prípade by totiž išlo naozaj o veľmi závažnú situáciu, to je jasné. Ďalej, pán Golniš, nech sa páči. Merci, Ďakujem, pán predseda som starým poslancom. Moja prostata sa zväčšuje v závislosti od toho, ako sa znižuje moja energia. Hlasovanie v ten deň trvalo 2,5 hodiny. Mohli by ste mi, prosím vás, povedať, aké ustanovenie rukovacieho poriadku um, umožňuje, aby moja politická prítomnosť bola zabezpečená napriek fyziologickým požiadavkám, keďže potrebujem uspokojiť moje prirodzené potreby a zároveň musím ostať na kresle. 10. oktobra 87 vo francúzskom parlamentnom zhromaždení som bol svetkom toho, že bývalý kolega, kolegyňa Trotman, socialistická poslankyňa hlasovala za viacej ako za 160 neprítomných socialistických poslancov s jediným kolegom a to tak, že e, použili podvod, e, ktorý porušoval rokovací poriadok francúzského parlamentu, francúzsku legislatívu. Ďakujem za pozornosť. Ja. Verehrter Herr Kollege Gollnisch. Vážený pán kolega Golníš. Proces starnutia je celkom iste pre nás všetkých eh, veľmi ťažký, týka sa všetkých orgánov od hlavy až po pety. A to isté, že stojí za zváženie, ako by sa dalo s tým niečo urobiť. Ja sa pokúsim ešte rokovať s politickými skupinami, či by sa s tým niečo urobiť dalo. Herr Teurer. Pán Teurer. Herr Kollege Teurer verzichtet. Okay. Pán Teurer sa vzdáva žiadosti o slovo, takže pristúpime k hlasovaniu. Budeme hlasovať o zriadení mimoriadného výboru o daňových dohodách. Ide tu o rozhodnutie konferencie predsedov z dnešného poludne. Dostali ste ho na zváženie. Ide tu o menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Konec hlasovania. Návrh bol schválený. Týmto vyhlasujem, že tento výbor vznikne a vymenovania s tým súvisiace e, sú e, týmto tiež schválené a potvrdené. Teraz e, pristúpime k hlasovaniu o dohode medzi EU a Liechtensteinskom. Je tu ďalšia žiadosť o slovo. V hlasovacom zozname e, sa hovorí o dvoch hlasovaniach. Jednak o, o zriadení e, tohto výboru a ďalšie hlasovanie o vymenovaní. E, je to nesprávne? Toto vymenovanie. Moment, prosím. hlasovanie bolo korektné. E, ten druhý bod sa týka vymenovania, ktoré nasleduje po hlasovaní, teda postupovali sme korektne v súlade s pravidlami. E, teraz sa dostávame k e, dohode Lunes, k správe Lunes. Ide tu o dohodu o zdaňovaní príjmu s Lichtensteinskom. Je to veľmi relevantné po tom prvom hlasovaní. Otváram hlasovanie. Hlasujeme menovite. Hlasovali všetci, prosím. Konec hlasovania. Správa je prijatá. Blahoželáme spravodajcovi. Ďalej nasleduje správa Mecola Keller. Návrh 1. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej pôvodný text e, odseku 3, kto je za? Proti. Zdržali sa, musíme si to overiť. Elektronicky si to overíme, nech sa páči. Hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. Ďalej, pôvodný text odseku 4, prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa a prijaté druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté ďalej, nasleduje odsek 5, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si to pre istotu, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej ocek 6. V piatich šiastiach Prvá časť to je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté tretia časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté štvrtá časť za. Proti. Zdržali sa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 Odsek 18 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa prijaté. Odsek 19 v dvoch častiach. Prvá časť za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa prijaté. Odsek 21, prvá časť za? proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Dobre, overíme si druhú časť elektronicky. Nech sa páči, hlasujte o druhej časti. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej, odsek 23. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 26 za, proti, zdržali sa, overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej. Odsek 28, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej, odsek 30, kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijaté. Ďalej, odsek 31 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bola väčšina, ale ak si želáte, môžeme si to overiť. Dobre, nech sa páči, overujeme. Odsek 31, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej. Odsek 32, prvá časť, kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 35 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej. Úvodné ustanovenie 4, e, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa nie je to prehľadné. Overíme si to elektronicky. Tuto druhú časť, eh, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej úvodné ustanovenie C. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Úvodné ustanovenie L v dvoch častiach. Prvá časť za proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Dobre, overíme si túto druhú časť, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej úvodné ustanovenie O, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej, úvodné. Nech sa páči, overíme si druhú časť, ak si želáte. Konec hlasovania. Prijaté. Úvodné ustanovenie Q. Kto je za? proti, zdržali sa. Malo by ísť o tú istú väčšinu, ale pre istotu si to overíme. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej nasleduje uznesenie takto pozmenené podobe hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Správa bola schválená. Ďalej nasleduje správa pani Deli o udržateľnej meskej mobilite. Odsek 1 menovite otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Ďalej odsek 5, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Odsek 6, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej článok 8, menovité hlasovanie. Koniec hlasovania prijaté. Odsek 9, opäť minúty hlasovania, otváram ho. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej. Odsek 10 za. Proti. Zdržali sa. A prijaté. Odsek 11 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Schválené. Ďalej odsek 17, menovité hlasovanie, otváram ho. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej odsek 18, opäť menovité hlasovanie, otváram ho. Konec hlasovania. prijaté. Odsek 20, 5 minúte hlasovanie, otváram ho. Konec hlasovania. Prijaté. Odsek 25, 5 minúte hlasovanie, otváram ho týmto. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej odsek 27 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej odsek 28 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, pardon, hlasovanie bolo menovité, koniec hlasovania. Prijaté druhá časť, opäť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej 30. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 32. V troch častiach. Prvá časť, e, menovité hlasovanie, nech sa páči. Koniec hlasovania. Prijaté druhá časť. E, hlasujte, prosím, menovite. Konec hlasovania. Tretia časť, e, opäť menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej nasleduje odsek 36. Menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté 9 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť, to je za... Pardon, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté druhá časť. Opäť menujte hlasovanie. Otváram ho. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej, odsek 44, prvá časť, menovité hlasovanie, otváram ho. Konec hlasovania. Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Ďalej po e, článku 45, e, návrh 1, menovité hlasovanie, nech sa páči. Pardon, hlasíte sa o slovo, nech sa páči, pani Deli. Ah, voilà. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Pozmeňovací návrh, o ktorom budete hlasovať, je naozaj veľmi dôležitý Napriek škandálu s Volkswagenom sa konštatuje, že existujú stále štátne subvencie fosílnych palív, hlavne diesel, ktorý má fiškálne výhody v porovnaní s klasickým benzínom a chceme znížiť používanie vozidiel s tradičnými pohonnými látkami v mestách treba konať. Kolektívne navrhujeme týmto pozmeňovacím návrhom vyzvať členské štáty, aby prestali s verejnými a štátnymi subvenciami fosílnych palív. Prosím, láskavo sa upokojte. Nech sa páči, pán kolega. Ďakujem. Prepáčte, to bol predsa politické vystúpenie, nebola to faktická poznámka je na naši koordinátor hlasovania, aby o istých veciach rozhodovali. To predsa bolo politické vyhlásenie, nebola to faktická poznámka. Vážený pán kolega, pani kolegyňa Deli je spravodajkyňou a preto má nárok požiadať o slovo plne v súlade s rokovacím poriadkom aj v prísnom ponímaní rokovacieho poriadku je, slovo musím dať, ale isté, že nie na politické A Preto, vážená pani Deli, e, takto veľmi šikovne zneužila e, rokovací poriadok na politické vyhlásenie. Teraz budem hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. E, ďalej 46, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej e, odsek 47, opäť menovité hlasovanie, otváram ho. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej je článok 48, kto je za? Proti? Zdržali sa, musíme z toho overiť. Overujeme si to elektronicky. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej nasleduje odsek 50, menovité hlasovanie. Otváram ho týmto. Koniec hlasovania. prijaté. Ďalej odsek 58, opäť menovité hlasovanie, otváram ho. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 60, menovité hlasovanie, opäť otváram ho. Koniec hlasovania. Prijaté. 62, opäť hlasujeme menovite, nech sa páči, hlasujte. koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej. Úvodné ustanovenie D, kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme si to overiť. Nech sa páči, overujeme si elektronicky výsledok hlasovania. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej úvodné ustanovenie K. Opäť hlasujeme menovite. Pardon, prepáčte. E, takže otváram týmto menovité hlasovanie. Koniec hlasovania. Za bolo 512, proti 103, zdržali sa 6. Ďalej nasleduje úvodné ustanovenie M. Opäť menovité hlasovanie. Otváram ho. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej úvodné ustanovenie V. Opäť hlasujeme menovite. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. E, ďalej úvodné ustanovenie V v dvoch častiach. Prvá časť e, Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť, opäť menovité hlasovanie. Otváram ho. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej, úvodné ustanovenie X v troch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram. Konec hlasovania. Prijaté. Druhá časť, e, opäť menujete hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Tretia časť, opäť menujete hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. A teraz e, budeme hlasovať o celom uznesení menovite. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. Jetzt direkt in